Panie i panowie, dzień dobry. Witam podczas e, kolejnego posiedzenia. Vážení kolegovia, vítajte na dnešnom stretnutí nášho podvýboru pre bezpečnosť a obranu. Pričom program máte k dispozícii, tom programe je napísané, čomu sa budeme venovať aj dnes, aj zajtra. A pokiaľ nikto nemá akékoľvek výhrady k tomu programu, tak môžeme ho považovať za prijatý. Chcela by som vám pripomenúť, že máme tu k dispozícii tlmočenie tým, že členovia výboru teda majú svoj jazyk k dispozícii a e, vysiela sa prenos z tohto e, zasadnutia aj e, cez internet. Chcela by som vám pripomenúť, že minulý týždeň som bola na návšteve v Gruzinsku, v Bilisi. Tam som sa zúčastnila na konferencii o bezpečnosti Južného Kaukazu a takisto som sa stretla s riaditeľom e, monitorovacej misie Európskej únie v Gruzínsku. Písomnú správu k tomuto stretnutiu vám poskytnem a pošlem vám ju včas. Takisto som navštívila tri, respektíve troch eh, dôležitých politických väzňov. Bývalý eh, minister eh, obrany medzi nich patrí takisto aj starosta Tbilisi, čiže to tam tiež na tom programe mojej, moj, mojom bolo. A teraz pokiaľ ide o už samotný program. Chcela by som tu u nás privítať v rámci prvého bodu, čo je kybernetická bezpečnosť a obrana troch dôležitých e, a významných rečníkov, panelistov. Poprvé, chcela by som medzi nami privítať pána profesora Uda Helmbrechta. Je to výkonný riaditeľ Európskej agentúry ENISA, to je Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť. Ten bude vlastne prvým rečníkom. Ďalej tu máme Rudolf, pána Rudolfa Roja, ktorého dobre poznáte. Je to riaditeľ divízie, ktorá je zodpovedná za bezpečnostnú politiku v rámci SVČ. A potom máme tu na Petra Rounda. E, ktorý pracuje pre vzdušné sily Spojeného kráľovstva, ale v súčasnosti jeho funkcia je riaditeľ v rámci Európskej obranej agentúry EDA. EDA. Téma teda je kybernetická bezpečnosť a obrana. V prvom rade máme záujem, alebo sa budeme zaujímať o prezentácie našich e, hostí v súvislosti e, s stratégiou pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, e, takisto pokiaľ ide o ten politický rámec kybernetickej obrany, ktorý rada v novembri 2014 prijala. A potom našich hostí požiadam, aby tú tému teda odprezentovať. Začíname s pánom Helmbrechtom. Nech sa páči. Thank you, Ms. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja tiež e, som rád, že tu môžem s vami byť. Dúfam, že ma všetci dobre počujú a chcel by som stručne uviesť e, túto tému z pohľadu teda kybernetickej bezpečnosti, ktorá je základnou aktivitou, ktorou naša agentúra vykonáva. V súčasnosti vlastne informačné technológie um, sú základom našej, našho fungovania spoločnosti. Všetci to každý deň e, vidíme, <clears throat> vidíme, používame uh, smartfóny, tablety a tak ďalej, takisto aj rôzne zariadenia u nás uh, v našich domovoch. Čiže vlastne E, kybernetická bezpečnosť je bezpečnosťou vôbec e, v rôznych sektoroch e, našej spoločnosti a pokiaľ dochádza v infraštruktúre k nejakým narušeniam, tak na celoeurópskej úrovni dochádza k škodám, alebo potenciálnym škodám miliard, na úrovni miliard eur. Na úvod by som chcel rozlíšiť jednotlivé sektory, pokiaľ teda hovoríme o kybernetickej bezpečnosti. Napríklad, ak sa pozrieme na tému kybernetickej bezpečnosti z hľadiska každodenného fungovania občianskej spoločnosti, tak vlastne hovoríme o rôznych e, počítačoch, serveroch, tabletoch, cloud computingu, sociálnych sieťach, hovoríme o nákupoch e, na internete a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré sa za posledných vlastne 15 rokov ehm, rozvíjalo a tieto technológie sa rozšírili v našej spoločnosti. Ale keď hovorím o tejto téme, tak musíme hovoriť, hovoriť aj o kybernetickej e, zločinnosti, špionáži a vlastne kybernetickej vojne. Takže máme tu rôzne oblasti, kde hovoríme o bezpečnosti serverov a Eh, platí, že tie technológie sa v týchto oblastiach používajú. A toto, hovorím, sú veci, ktoré za posledných 15 rokov eh, sa veľmi eh, rozvinuli. V súčasnosti tá situácia je veľmi odlišná od tej z minulosti. A pokiaľ dnes sa nejaká technológia využíva, môže sa používať aj v iných oblastiach. Napríklad v minulosti, pred pár rokov, my sme to mali útok, kybernetický útok na e, zariadenia s plutóniom a takýto istý malware sa potom môže používať aj v iných oblastiach, či už sú to napríklad e, továrne, automobilky, meské infraštruktúry alebo akákoľvek iná oblasť. Takže výzva, ktorú máme, je, aby sme dosiahli lepšiu spoluprácu v rámci týchto jednotlivých oblastí, najmä na celoeurópskej úrovni. Dal by som vám konkrétne e, príklady, e, kde my z pozície expertov ako ENISA by sme chceli a mohli k tomu prispieť. Raz e, za rok vydávame takú výročnú správu, ktorá hovorí o tom, aké technológie sa používajú, aké rôzne útoky prebiehajú a kto je cieľom týchto útokov. Napríklad, dávam príklad, ak máte web stránku, tak e, jej dôverujete. Ak je tam nejaká reklama, tak si na ňu kliknete, ale ako môžete vedieť, že táto reklama vás nepresmeruje na nejakú e, škodlivú e, web stránku, kde si aj stiahnete nejaký škodlivý kód, ktorý potom váš počítač poškodí. Takisto druhá téma kto ako prvý zareaguje, keď e, dôjde k útoku a chcete s tým niečo spraviť. V posledných rokoch sme v každom členskom štáte EÚ vybudovali takýto e, núdzový e, tím pre, e, pre, pre reagovanie v núdzových situáciách na vládnej úrovni. Čiže dnes už máme e, dobrú výmenu informácií, pokiaľ ide jednotlivé hrozby a ako je možné v tejto oblasti reagovať. Potom, keď sa pozrite na konkrétne cvičenia alebo aktivity, tak myslím si, že v sektore obrany poznáte takéto cvičenia, viete o čom hovorím. V roku 2010 sme s týmto začali, mali sme rôzne hm, takéto cvičenia na celoeurópskej úrovni, to sú také tie paneurópske serverové cvičenia, to je vlastne veľká vec v súčasnosti, e, kde sa pozeráme na to, akým spôsobom e, takéto narušenia našich infraštruktúr môžu ovplyvniť e, naše každodenné životy. A za tie posledné roky sme si vytvorili potom operačné postupy, ako postupovať v takejto núdzovej situácii v rámci Európy. Tu chcem povedať, že ukazuje sa, že sa v tejto oblasti na technickej úrovni postupne vylepšujeme. Zaangažujeme tam napríklad financie, e, telekom, súkromné firmy a tak ďalej, čiže máme stovky aktérov e, v rámci Európy, s ktorými simulujeme rôzne incidenty a e, pripravujeme reakcie. Ale čo nemáme na európskej úrovni je taký, takú nejakú, povedzme, war room, ktorá v prípade veľkého, nejakého veľkého incidentu by konala. Napríklad, e, poviem to následovne, ktorého generálneho rejiteľa alebo komisára e, vyťahnete, tak povedať, z noci e, z postele, keď takýto veľký útok e, nastane. Čiže toto nám ešte chýba, takýto e, systém. A v súčasnosti máme v parlamente aj na rade e, smernicu o informačnej bezpečnosti, Diskutuje sa o tom, prebieha trialog, tak dúfam, že e, čoskoro sa dopracujeme k výsledku, ktorý aj bude môcť vstúpiť do platnosti, ale keď sa na to pozriete, tak vládna štruktúra je jednou z veľkých víziev v rámci Európy. E, druhá dôležitá téma, e, kritická informačná infraštruktúra, tam v roku 2009 komisia pripravila vlastne dokument, na základe ktorého boli prijaté viaceré iniciatívy a už 4 eh, roky telekomunikačná rámcová smernica je k dispozícii, na základe ktorej máme aj poskytovanie informácií o incidentoch. To platí iba v prípade telekomunikačného sektoru, kde máte napríklad jednoduchý e, príklad, e, keď napríklad dojde k prerušeniu dodávky elektriny alebo proste k iným eh, krizovým situáciám. Toto je vec, ktorá sa eh, každý rok vykonáva. Potom chcem spomenúť druhú alebo ďalšiu tému a to síce, ak sa pozriete na dnešné výzvy, máme tu dve oblasti, kde sa môžeme chrániť nás, naše firmy, naše eh, vládne aktivity a to sú na jednej strane elektronická identifikácia a na druhej strane e, šifrovanie, kodovanie. A pritom naďalej používame e, e-maily a takisto aj e, pohľadnice, ktoré sa píšu s perami alebo ceruskami. Čiže niekedy e, si ani neuvedomuje, že neuvedomujeme, do akej miery naša komunikácia môže byť odpočúvaná, môže sa s ňou manipulovať, môže sa do nej zasahovať. Čiže s takýmito rôznymi nástrojmi, ktoré by sme mali k dispozícii, by sme situáciu v oblasti bezpečnosti komunikácie mohli vylepšiť. E, potom e, posledná otázka, digitálna suverenita Európy. Ak sa pozriete napríklad na situáciu so Snowdenom, tak e, niektorí ľudia sa tak povedať zobudili a uvedomili, uvedomili si, že už takú veľkú bezpečnosť v oblasti IT v Európe nemáme. Máme veľa malých alebo stredných firiem, ale v porovnaní s USA alebo s Čínou nemáme tých, tých veľkých hráčov. Čiže ak by som to mal eh, celé zhrnúť, sú rôzne aspekty, pokiaľ ide eh, o serverovú eh, bezpečnosť. Častokrát sa využíva tá istá technológia, čo znamená, že je ťažké vyhodnotiť potom konkrétnu formu útoku. Potrebovali sme schopnosti reakcie v rámci Európy. Niektoré mm, takéto možnosti už máme k dispozícii, niektorí e, z ich zástupcov sú sedia aj po mojej lavici a ja im som e, e, ponúknuť ešte viac spoluprácu aj z našej strany, aby sme boli v Európe bezpečnejší. Ďakujem. Thank you, professor. We'll... Ďakujem pekne, vážený pán profesor. A teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi a po všetkých troch prezentáciách budeme mať kolo otázok a odpovedí a vypočujeme si vaše reakcie. A teraz by som rada dala slovo pánovi Rojovi. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni. Za mnou vidíte PowerPointovú prezentáciu a chcel by som ten svoj vstup trochu štrukturovať na základe tých presvitiek, ktoré budete vidieť. Budem hovoriť o otázke bezpečnostnej, kybernetickej bezpečnostnej politike v Európskej únii. Kolega vlastne už hovoril celkom jasne o tejto situácii, popísal ju a je úplne jasné, že zatiaľ čo tu máme viaceré výhody v digitálnom svete, Takisto je to celé veľmi zraniteľné a máme tu incidenty, pokiaľ ide o bezpečnosť a tie problémy a ich počet stále narastajú. Takže musíme pracovať aj na týchto otázkach, aby sme jednoducho sa tejto problematike mohli venovať bližšie. Na ďalšej priesvitke už vidíte určite také informácie o v globálnom kontexte treba povedať, že kybernetický priestor je popísaný ako piata doména mm, ako sa dajú robiť vojny. Máme tu viaceré misie, týka sa to tak vesmíru, ako aj pozemných možností, takže s týmto súvisia vlastne aj možnosti útoku. A treba povedať, že tá kapacita bezpečnosti v tejto oblasti si vyžaduje e, podpory našich e, štruktúr CSDP a jednotlivých operácií a civilných misií, ktoré sú pod hlavičkou Európskej únie prevádzkované. Keď prejdeme k ďalšej priesvitke, tak tam vidíte to, aký je vlastne prístup Európskej únie k týmto problematikám a istotne si spomínate, že v roku 2013 o februári sme mali prvú stratégiu kybernetickej bezpečnosti prijatú, ktorú prijala vysoká predstaviteľka svojho času na úrovni komisie a vidíte tu tých 5 oblastí, ktoré vlastne sú zosumarizované v téme kybernetickej bezpečnosti a stratégií s tou súvisiacou. Myslím si, že tá hlavná otázka, s ktorou to súvisí, je to, že to vlastne e, súvisí so všetkými možnosťami, ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti. Tu sú teda prezentované po bodoch. Takže teraz prídem k jednotlivým cieľom, respektíve k otázke e, obrany, kybernetickej obrany, vlastne v rámci kybernetickej bezpečnostnej stratégie máme dva také hlavné ciele. Jeden je cieľ posilnenia odolnosti našich vlastných systémov, či už ide od kontrolné centra alebo v rámci misií. A druhý cieľ je podporiť schopnosti, rozvoj schopnosti na to, aby sme detekovali eh, hrozby a tieto útoky potom mohli odvrátiť. Takže máme aj závery rady, neviem, či to vidíte, je to veľmi malým napísané v decembri roku 2013 a toto vlastne bol čas, kedy Európska rada požiadala o rozpracovanie politiky kybernetickej bezpečnosti v forme rámca na základe požiadavky vysokej predstaviteľky. Myslím, že je takisto dôležité uviezť v tejto chvíli, a bolo to už spomenuté, že v tomto kontexte nezačíname nejako od nuly. Máme tu už dobré príklady existujúcich e, výsledkov, na ktorých môžeme ďalej pracovať ďalej. Spomeniem iba niektoré, napríklad školenie priamo v teréne, alebo kybernetický koncept pre vojenské operácie, ktorý bol spustený, alebo spolupráca na, na úrovni Európskej únie a NATO. A máme viaceré iné príklady, ktoré by sme mohli uviesť a istotne kolegovia môžu spomenúť ešte iné. Keď teraz prejdem na ďalšiu priesvitku, tak tam môžem hovoriť o tom rámci kybernetickej politiky a čo tu vidíme. Vidíme tu 5 oblastí, ktoré sú zosumarizované a rozvediem teraz jednotlivé tieto body detailnejšie na ďalších stránkach mojej prezentácie. Prvá otázka sa týka rozvoja z kapacít kybernetickej obrany v jednotlivých členských štátoch a tu sa chceme sústrediť predovšetkým na podržanie funkcionality našich komunikačných sietí CSDP. Na to, aby sme to dosiahli, budeme potrebovať rozvoj plána bezpečnosti v kybernetickej oblasti, ktorý je vlastne spomenutý v požiadavkách zo strany členských štátov, ktoré vlastne participujú na operáciách CSDP. Ďalšia dôležitá vec, ktorú by som mal spomenúť, je podpora súčasných a budúcich kapacít, kde vlastne ide o to zosieťovanie a výmenu informácií. A v neposlednom rade takisto to tu už odznelo, ide tu o spoluprácu medzi vojenskými medzi vojenskými zložkami jednotlivých členských štátov, ktoré participujú na tejto problematike. Ďalšia časť, ktoré sa venujeme v rámci politič, politického rámca kybernetickej bezpečnosti, to je oblasť, kde hovoríme o ochrane našich vlastných komunikačných sietí, a ktoré využívajú vlastne orgány Európskej únie Vidíte tu viacero príkladov, ktoré bližšie rozvinieme. Dôležité je spomenúť rozvoj kapacity bezpečnosti kybernetické v rámci externých služieb a takisto chceme rozvinúť aj spoločnú spoločné bezpečnostné opatrenia a usmernenia na to, aby sme mohli pravidelne vyhodnocovať mieru rizika. Na ďalšej priesvitke vidíte ďalšiu dôležitú ďalší dôležitý aspekt, ktorý takisto odznel vo viacerých správach v Európskom parlamente, týka sa to civilnej, civilno-vojenskej spolupráce a tu ide predovšetkým o rozvoj spoločných bezpečnostných kompetencií, profilu, takže vlastne ide tu o výmenu overených postupov a takisto tu ide o to, aby sme zosúladili tie snahy aj v oblasti vojenskej s jednotlivými programami, ako napríklad civilné programy Horizon 2020 a podobne, teda v rámci možností, ktoré sú prípustné, pravidlá sú stanovené. A pokiaľ ide o integráciu tejto dimenzie v týchto programoch, ktoré majú duálne využitie a takúto dimenziu, tak tu mám taký príklad spoločný vzdušný priestor európsky a tam je absolútne samozrejme, že vlastne ochrana kybernetickej bezpečnosti a tá dimenzia s tým súvisiaca musí byť pokrytá aj v tejto oblasti. A ďalšia oblasť na ďalšej presvitke sa týka zlepšovania vzdelávania a uplatňovania jednotlivých príležitostí. Vidíte tu zo pár príkladov, ktoré sú dôležité v tomto kontexte. A v, na ďalšej priesvitke zase vidíme tie cvičenia, trochu zaostávame. Ak by sme prešli na tú stránku, kde sú teda tie cvičenia spomenuté, Myslím, že to je dobrý praktický príklad toho, čo sa dá urobiť a možno, že ste počuli tie scenáre ktoré spomenul Milex alebo Multilayer. To je veľmi dôležitá otázka, kde vlastne z praktického hľadiska Európska únia bude mať možnosť pripraviť sa na možné hrozby alebo útoky. A v neposlednom rade, teda na tej ďalšej priesvitke, ide nám tu aj o medzinárodnú spoluprácu a tu máme možnosti spolupráce s NATO a s OECD a vidíme tu viaceré príklady, akým spôsobom sa táto spolupráca dá posilniť. Takže aj toto je otázka, ktorá bola prediskutovaná vo viacerých dokumentoch Európskeho parlamentu. Ja si pamätám, bol to dokument, ktorý bol odprezentovaný ešte v roku 2012 pánom Kelamom, ktorý vlastne sa dotýkal tejto otázky v tom čase. Na ďalšej presvítke by som chcel poukázať na ten ďalší postup. Ako som už povedal, ten rámec o kybernetickej bezpečnosti bol v novembri prijatý a našim záväzkom je pripraviť správu o pokroku a prvá bude sa realizovať v júni, v júli tohto roku. A som si istý, že otázka kybernetickej obrany bude jednou z tých otázok, ktoré budú rezonovať v rámci Európskej rady, ktorá je naplánovaná na jún roku 2015. Na záver by som chcel povedať, že všetky tie otázky, ktoré som odprezentoval, musíme vnímať v takom prírezovom zornom uhle, pretože Ehm, všetky sa dotýkajú tých piatich pracovných ehm, podsekcií, ktoré vlastne som naznačil. A pokiaľ ide o implementáciu, to je takisto veľmi dôležitý bod, pretože budeme musieť pracovať na tom, aby sa to implementovalo čo možno najlepšie. Ďakujem pekne za slovo. Teraz dostane slovo náš ďalší host, nech sa páči, Peter Raun, riaditeľ riaditeľstva pre spôsob rozvizbrovania technológiu. Vážené dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za tú možnosť prísť medzi vás a za to, že vám môžem niečo povedať o posilnení tých kapacít, ktoré máme v tejto oblasti. Odkedy členské štáty EDA sa rozhodli, eh, aby EDA sa eh, zaoberala eh, touto témou. Bolo to v roku 2011. Sme vyvinuli viacero aktivít. Na jednej strane sme vyvinuli viacero projektov, ktoré vlastne boli spojené s revíziou plánu rozvoja kapacít. Na druhej strane sme sa e, zaoberali rozvojov, e, rozvojom politík. E, súčasťou tohto je aj oblasť kybernetickej obrany. Chcem vám teraz poskytnúť sručný prehľad typu projektov, ktoré sme teda ukončili v minulosti a potom ešte trošku spomenúť niečo o tých, ktoré momentálne prebiehajú. Všetko vychádza z projektového týmu o kybernetickej obrane. Za jedným stolom e, v tomto týme sedia experti z 24 členských štátov plus zástupcovia relevantných inštitúcií EÚ. E, stretávajú sa trikrát ročne na dva dni, aby prediskutovali prebiehajúce projekty a identifikovali nové oblasti svojej činnosti. Tento tím tiež e, predstavuje vynikajúcu platformu pre výmenu najlepšej národnej praxe v oblasti kybernetickej obrany. V posledných troch rokoch EDA e, e, vykonalo 10 projektov v oblasti kybernetickej obrany, celkovo v hodnote 2 milióny eur, aby sme to dali do kontextu predstavovalo to 10 nášho ročného operačného rozpočtu. Aby som spomenul niektoré z týchto projektov, e, Napríklad e, sme e, mapovali existujúce koncepty a schopnosti členských štátov a inštitúcií, ktoré by mohli slúžiť ako podpora kybernetickej obrany v CSDP. Vypracovali sme plán v oblasti výskumu kybernetickej obrany a e, takisto sme vykonali analýzu e, tréningových potrieb v oblasti kybernetickej obrany, e, kde sme vlastne mapovali potreby, ako napríklad v prípade kurzov pre vysoko postavených činiteľov v oblasti teda rozhodovania v kybernetickej obrane. Takéto projekty EDA boli východiskom pre e, to, aby operácie a misie CSDP boli odolnejšie. Možno e, tým najzrejmejším príkladom v tejto oblasti e, boli tri semináre o zvyšovaní povedomia v oblasti kybernetickej obrany pre zamestnancov, ktorí sa zaberajú operáciami EU4RCA. rca Tieto semináre tiež podporili experti e, e, z e, obranného centra excelentnosti v Taline, s ktorými máme dohodu od marca 2013. Tak isto tu máme projekty, ktoré DA podporuje napríklad oblasť e, školenia, e, tam, e, tam je 10 pristávajúcich členských štátov, potom ďalší takýto projekt, jeho členmi sú 4 členské štáty a zaoberá sa situačným povedomím, zlepšovaním situačného povedomia veliteľov v oblasti kybernetickej obrany. Teraz máme aj e, verziu e, rozvoja e, kapacít v oblasti kybernetickej obrany z roku 2014. Je to vlastne pozmenený inovatívny plán z roka 2011 E, tam sme si zvolili, e, teda tam členské štáty formulovali e, určité ťažiskové body. Tie nám mali lepšie pomôcť definovať tréning aj cvičenia v oblasti kybernetickej obrany, vytvoriť platformy, ktoré by boli prístupné pre, členský, pre všetky členské štáty aj pri príslušné zainteresované strany. Chceli sme vytvoriť nové plány školení, v tých najpotrebnejších oblastiach a takisto Treba povedať, že toto je len malá eh, časť tej práce, ktorá sa eh, zaoberá novými, novými eh, úlohami. A teraz by som chcel povedať niečo o Centre EÚ e pre kybernetickú obranu. Tento e, projekt e, začal v roku 2011 na základe plánu o rozvoji e, kapacít. Vytvorili sme tam návrh deviatich alternatív od nerobiť nič až teda po priamu podporu operácií CSDP E, hodnotíme to na základe toho, e, koľko z 26 funkčných e, požiadaviek bolo identifikovaných ako centrálnych pre efektívnu kybernetickú obranu pre CSDP. Takže postupujeme na základe týchto, týchto bodov projektový tím pre kybernetickú eh, obranu momentálne eh, sa nachádza v procese eh, technickej evaluácie výsledkov tohto projektu. Potom samozrejme sa bude o tom diskutovať a rozhodovať na politickej úrovni. Koncom tohto pol roka by mala byť dispozícii správa, ktorá potom bude postupená neskôr na politickú úroveň. Toto e, je vlastne e, súčasťou e, vytvárania politického rámca. EDA úzko spolupracuje aj s ostatnými zainteresovanými stranami v oblasti kybernetickej bezpečnosti, EAS, EUMS, Rada, Komisia a tak ďalej. Takisto e, e, vlastne postupujeme podľa e, stratégie pre oblasť kybernetickej bezpečnosti EÚ z roku 2012-2013 aj z rámca politík EÚ pre kybernetickú obranu z roku 2014 tento rámec teda odráža dobré úlohu EDA ale musíme byť realistickí. E, tento e, rámec e, politík obsahuje 43 krokov a stanovuje si veľmi vysokú mieru ambícií. Máme však obmedzené zdroje a preto nemôžeme naraz nasmerovať naše úsilie do všetkých týchto oblastí. A Práve, e, práve e, sme e, hľadali druhého zamestnanca, ktorý by sa zaoberal plne týmito projektami. V máji 2015 začne, začne pôsobiť v našej agentúre ale aj tak máme dosť málo zamestnancov, ktorí by sa mohli zaoberať kybernetickou obranou. Máme e, potom tu oblasti e, e, synergií, ktoré by nám mohli priniesť rýchlo, rýchlo dobré výsledky za za teda pomerne nízkych, nízkych nákladov. Budeme sa snažiť tieto, tieto oblasti identifikovať do júna tohto roku. Takisto chceme pripomenúť, že všetká práca EDA sa e, sústredí na to, aby sme podporili e, prácu našich e, vojakov v teréne, ale samozrejme túto prácu chápať v širšom meritku. Kybernetická obrana ostáva naďalej jednou z priorít EDA v súlade so závermi Rady z decembru 2013 a s e, rámcom e, politík pre e, kybernetickú obranu EÚ. A my teda budeme pokračovať v tejto práci aj naďalej. Ďakujem veľmi pekne, pán Round. A teraz by som chcela otvoriť diskusiu. Požiadam najprv pána Kelma, aby sa vyjadril potom eh, mám aj ja eh, otázky, ale ešte teda počkám. Dám slovo pánu Mikelamovi. Thank you very much for this interesting and useful up-to-date. Uh, ďakujem pekne. Eh, ďakujem za tento užitočný komplexný popis situácie. Chcel by som zablahoželať európskym inštitúciám, že po rozhodnutí z roku 2013 už o rok neskôr teda bol prezentovaný tento e, rámec e, politík e, pre kybernetickú obranu EÚ a teraz už čakáme na správu o postupe. Keď parlamentná správa sa vypracovala, vyvstalo pár otázok. Jedna sa vzťahovala na mieru pripravenosti koordinácie medzi členskými štátmi. A ja sa chcem teraz spýtať, pokiaľ ide o kybernetickú obranu, koľko členských štátov majú stratégie pre kybernetickú obranu. A sú nejaké plány vytvoriť e, napríklad vojenské e, jednotky pre kybernetickú obranu a potom existuje momentálne nejaká kooperácia medzi uh, Eh, jednotlivými eh, vojenskými eh, týmami a potom je tu aj zoznam vítaných kooperačných opatrení, ale je tu nejaký špecifický zámer mať spoločné cvičenia medzi EÚ a NATO v oblasti kybernetickej obrany? A jedným e, veľmi dôležitým problémom je, že ak e, smernica e, o inováciách v oblasti sieti začne teda vstúpiť do platnosti a bude regulovať výmenu informácií v úvernom sektore, aký vplyv by to malo na kooperáciu v oblasti kybernetickej obrany obzvlášť v oblasti ďalšieho rozvoja a ďalšej adaptácie e, organizačných a technických štandardov. A napokon spomenulo sa, že v roku 2013 bolo plánom drasticky znížiť kybernetický zločin. A ja sa teda pýtam, došlo k tomu? Mrs. Anna Gomes. Thank you. Pani Ana Gomeš, ďakujem pekne. Ďakujem za tie informácie. Aj podľa mňa je to pre nás veľmi dôležité a včasná téma, alebo veľmi časovo vhodná. A pán Kelem, to je samozrejme náš hlavný odborník na tieto témy v parlamente, ale pýtal sa na teda tie členské štáty, či proste majú nejaké centra pre kybernetickú bezpečnosť alebo nejaké systémy, ale moja otázka by bola ešte hĺbšia. Pokiaľ fungujú, možno, že fungujú na papieri, ale možno toho až tak veľa nerobia v praxi. A v tomto hľade by som sa vás chcela spýtať, či si myslíte, že tie finančné škrty ktorými sme si všetci prešli, majú nejaký dopad na e, vytvorenie alebo pokračovanie toho systému, toho procesu, ktorý je potrebný vytvorenie takýchto systémov na národnej úrovni. Čiže to proste prejavuje tie škarty na dobrom fungovaní tohto systému. To je moja otázka. A potom, pokiaľ ide o potrebu e, vytvoriť nejaké centrum pre kybernetickú bezpečnosť, aby sme podporili naše misie v oblasti CSDP, tak to, myslím si, by mohla byť dôležitá vec a chcela by som sa spýtať, či ste už spravili niečo v tom mysle, čo sa e, môže považovať za kritickú infraštruktúru, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť. Či sa nejako nanovo vyhodnotili. Nielen pokiaľ ide o misie CSDP, ale aj v rámci EU ako takej. Bol tam istý taký možno defenzívny prístup, pokiaľ ide o tú kritickú infraštruktúru z pohľadu kybernetických hrozieb. A konkrétne by som sa chcela spýtať, či napríklad otázky, ktoré predkladajú alebo predstavujú pre nás e, spôsoby využívania dronov napríklad aj e, na komerčné účely. Či táto téma e, vedie k nejakým otázkam, k nejakým aktivitám z hľadiska implikácií pre celkovú kybernetickú bezpečnosť, alebo konkrétne, pokiaľ ide o misie CSDP. A potom ďalšia záležitosť. Pán Kelem takisto sa vás pýtal na prepojenie s NATO. Toto je oblasť, kde v súkromnom sektore máme veľa problémov, pokiaľ ide o reguláciu e, spolu s našimi spojencami v rámci NATO, USA, tak ako toto sa e, prejavuje na tej e, úrovni, na ktorej vy pracujete. A potom posledná otázka. Momentálne sa nachádzame vo fáze zvýšeného rizika v oblasti terorizmu a máme tu eh, jasný trend používania kybernetických prostriedkov alebo kybernetickej bezpečnosti. Ja chcem sa spýtať, do akej miery sa táto téma nejako zvažuje, rieši, do akej miery bol dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o zdieľanie informácií a spravodajských teda informácií medzi európskymi spravodajskými agentúrami, ktoré teda nie sú hľadiska technického súčasťou CSDP, ale samozrejme e, potrebujeme dnes viac ako predtým, aby tieto agentúry zdieľali svoje informácie. Ďakujem. Thank you very much. Uh, so... Ďakujem pekne. Sekretariat si neboli istí, či sa ešte hlási pani Ležink. Nech sa páči. Ähm, Ďakujem pekne za prezentáciu. Äh, v vašich prezentáciách ste äh, sa v podstate výlučne spôsob, äh, sústredili na oblasť obrany, pričom ja ešte trošku počkám. Dobre, väčšina si rozumie po nemecky pričom obrana predstavuje e, samozrejme aj prípady napadnutí a ja by som teda chcela práve o nich e, s vami diskutovať. Mala som správy, že USA, ale aj krajiny ako Nemecko majú kybernetické jednotky, ktoré môžu e, aj vykonávať určité kroky a Chcem sa spýtať aj, ktoré západné krajiny a do akej miery majú takéto kybernetické e, zložky pre ofenzívne opatrenia. A moja ďalšia otázka. Myslím, že tu máme e, e, naozaj militarizáciu internetu, ktorá môže viesť naozaj k oba, na obavám. Internet sa čoraz viac využíva ako e, zbraň a treba to zahrnúť do našich, do našich strategických úvah. Hovoríme o cvičeniach a podobne, všetko je to v tomto vojenskom žargone a preto pre mňa vystáva aj otázka, či by sme nemali tiež internet vložiť do oblasti e, zbrojenia. Nemali by sme uvažovať nad tým, či by nemal byť aj e, e, sa vypracovať nejaká zmluva o kontrole zbrojenia v oblasti internetu a ako by e, takáto zmluva potom mala vyzerať. Čítala som, že sú aj experti, ktorí e, to žiadali, takže by ma veľmi zaujímal váš názor. Obzvlášť e, aj v súvislosti s tým, ako by to potom v praxi malo konkrétne vyzerať. Ďakujem. Fronzulica. Ďakujem, pán Fronzulica. Bardzo dziękuję, Madam President. Uh, ladies and gentlemen. Ďakujem pekne. Pani predsednička, dámy a páni, hovoríme tu o e, istej stratégii pre kybernetickú bezpečnosť v Európe. Zároveň ale hovoríme o novom nariadení, novej regulácii. Vlastne už o tom ani nehovoríme, už sa o tom rokuje oficiálne. Je to to teda nové nariadenie, ktoré by malo posilniť Európsku agentúru ENISA. A ako dobre Viete, pokiaľ o tieto rokovania, v končnom dôsledku tento mandát nie je, e, nemá byť pozmeňovaný mandát NEC teda. A teda akým spôsobom posilníme alebo dokážeme posilniť túto agentúru ENISA, pokiaľ jej nedáme väčšie právomoci pokiaľ im nedáme viac úloh, cieľov, nástrojov, aby ich mohli vykonávať. Čiže ťažko to len pochopiť. Zároveň, dámy a páni, sme v posledných týždňoch videli, že niektoré európske štáty boli predmetom kybernetických útokov. My ako Európska únia, keďže vieme, aké sú e, pravidla vojny v klasickej situácii. Máte útok, vy vykonáte e, protiútok, môžete e, zase jahnúť aj premen, preventívne a tak ďalej. Čiže chcem sa spýtať, či aj v e, kybernetickej bezpečnosti je možné používať všetky tieto e, veci, ktoré sú k dispozícii pri bežnej e, vojne. Čiže vyzerá to tak, ako keby my sme nevyužívali tie možnosti, ktoré by sme mohli mať k dispozícii sme predmetom útokov, ale nikomu to nevrátime. Čiže mám taký pocit, ako keby tieto agentúry, ak to mám tak diplomaticky povedať, e, nie sú veľmi e, užitočné. Pán Galer, nech sa páči. Ďakujem. V prezentáciách ste spomenuli aj tému vlastných e, schopností v oblasti IT. Ak by som to mohol ešte upresniť, aj pre naše e, nasadenia e, v našich misiách e, mohli by počítačové siete sme vytvoriť v súvislosti s horizontom 2020. Keby tu bol kolega Eller, už by sa bol pravdepodobne spýtal, či by to bolo možné urobiť aj v e, oblasti verejného e, obstarávania, predbežného verejného obstarávania. Ako to vy vnímate? Mohli by sme niečo e, takéto pre naše vlastné misie už začať obstarávať? Ďakujem. Pán Januš Zemka. Ďakujem pekne, pán Januš Zemka. Ďakujem pekne za tieto zaujímavé informácie, ktoré sme si vypočuli. A mám k tomu dve konkrétne otázky. Situácia je nasledovná. Zatiaľ členské štáty Európskej únie nie sú ohrozované e, klasickou vojnou, ale hrozby v kybernetickom e, priestore tie čoraz narastajú. Čiže poprvé chcel by som sa spýtať, či pán Helberg nám mohol poskytnúť e, detaľnejšie informácie, pokiaľ ide o potenciál agentúry, čo sa týka ľudských zdrojov, právnych e, prostriedkov a tak ďalej. A potom e, ďalšia otázka, aké sú plány, pokiaľ ide o ďalší rozvoj agentúry, pretože máme tu jeden veľký problém v EÚ, vieme, že rozpočet ďalej rast nebude, ale potrebujeme v rámci rozpočtu vykonať isté e, transfery. Čiže pokiaľ hovoríme o takýchto presunoch, mali by sme sa sústredovať najmä na obranu, e, poskytnúť ďalšie financovanie obrane. A potom, e, pokiaľ ide o financovanie agentúry, to si vyžaduje operačnú spoluprácu s podobnými agentúrami, ktoré fungujú vo väčšine európskych členských štátov. Chcem sa teraz pýtať následovné. Akým spôsobom takáto e, pracovná spolupráca e, bude prebiehať? Ďakujem pekne. Nehlási sa momentálne nikto, takže spýtam sa ešte ja moje otázky a potom budú odpovede a potom prípadne druhé kolo. Mám otázku na pána profesora Uda Helmrechta týka sa Európskeho vesmírneho programu. Čo s tým? Čo by sme mali v najbližších e, rokoch spraviť, e, pokiaľ ide o vyhodnotenie Európskeho vesmírneho programu v tomto teda zmysle, aby e, ten nebol predmetom kybernetických útokov alebo možnej devastácie. Po druhé, Pravdepodobne ste si všimli, že e, došlo k navýšeniu incidentov vyplývajúcich e, jednak zo situácie na Ukrajine a jednak e, z ofenzívy ISIS, respektíve radikálnych islamistov na Blízkom východe a v Severnej Afrike. Čiže ako vnímate túto tému, čo by sme mali spraviť v tejto súvislosti? Potom otázka na pána Roja. Mohli by ste nám, prosím, e, povedať, aké oblasti spolupráce e, napríklad e, fungujú s stalinským centrom e, excelentnosti alebo s inštitúciami OSN, ktoré teda by boli zavedené e, práve v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A potom po druhé, akú alebo aký máte názor, pokiaľ ide o možnosť modernizácie mechanizmu FIMA a teda ako to vnímate, pokiaľ ide aj o vykonávanie misie. Po druhé, ešte otázka na pána Rounda. Mohli by ste trochu viac nám porozprávať o tej styčnej dohode medzi NATO Excellence a medzi EDA a aké Spoločné aktivity už boli zavedené. A keby ste veľmi stručne e, mohli vyjadriť aj k prehľadu schopnosti alebo možností členských štátov, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť. V zásade to je podobná otázka, ako e, zostane pána Zemku. Viem, že takýto druh projektov bol zavedený v rámci EDA, takže aké máte závery, pokiaľ ide o tento projekt? Sorry. Okay, let me start. Dobre, takže zodpoviem to, čo môžem z tých otázok teda zodpovedať. Oceňujem veľmi, že táto diskusia sa vôbec koná. Dovolte mi začať prvou výpovedou. Keď hovoríme dnes o internete alebo o kybernetickom priestore, akokoľvek to už nazveme, tak je to divoký západ. Každý môže robiť, čo chce na internete. Nie je tu žiadna kontrola, žiadne úpravy, predpisy a v každodennom živote vidíme, že ak niekto niečo chce urobiť v oblasti napríklad kybernetickej kriminality, tak keď tam chcete niečo začať, tak sa stratíte v zmysle riešenia. A dúfam, že ma tu nikto neobviní z toho, čo hovorím, len vyjadrujem svoj názor, kde je nejaká správa internetu a kto ovplyvňuje internet. A takisto, čo je dôležité, akú, aký vplyv má Európa. To znamená, keď my v rámci ENIZY na to pozeráme, tak to pozeráme z pohľadu jednotného vnútorného trhu. To je náš základný mandát, ide tu o pracovné príležitosti, rast, občanskú spoločnosť a o to, ako môžeme mať otvorený internet a bezpečný. Ale ak sa na to pozriete, tak vlastne si uvedomiť, že tu je veľa veľkých podnikov, nemusím ich spomínať, ktoré vytvorili taký biznis model a za posledných 15-20 rokov vlastne to prešlo z USA a keď sa pozrite za posledné, na posledných 10 rokov, tak dobehlo ich nejako, niekoľko čínskych firiem a tieto vlastne dokopy dominujú svetový trh. Takže čo to znamená pre nás? A začnem tým teraz, pretože to tu vlastne spomenulo sa v rámci IT kapacitít. A IT kapacít. V Európe sme dobrí, pokiaľ ide o telekomunikačný sektor. Máme dobré zisky, pokiaľ ide o telekom. Ale vychádza to všetko z čínskych, e, opiera sa to čínske a americké výrobky. Ak máte mobilnú infraštruktúru, handsety, smartfóny, PCčka, tak tieto pochádzajú z USA, z Južnej Koreji, Japonska, Číny. A keď hovoríme o tom, čo to znamená pre nás z pohľadu bezpečnosti a ochrany, tak tí, čo útočia, nerozlišujú. Pozrite sa iba na útok na sieť. Tam išlo na útok na výrobky Siemensu a tento malware bol distribuovaný prostredníctvom občianskej infraštruktúry a cez USBčka. To znamená, ak chcete dnes urobiť útok, tak to jednoducho urobíte cez civilnú infraštruktúru. A vrátim sa k prvej vete. Nemáme tu úplne nič. Už sa to povedalo, ak máte klasický vojenský útok, tak sú tu postupy, ako sa s tým dá vysporiadať. Ale v tejto oblasti jednoducho niekedy aj vieme, alebo niekedy ani nevieme, že skadiaľ taký útok pochádza, iba vidíte, že niečo sa deje. Takže pár odpovedí na vaše otázky. Keď hovoríme o keď hovoríme o vojenských a občianských otázkach, tak my pracujeme iba v rámci iné, na tej úrovni vládnej. Keď hovoríme o takých cvičeniach, zdvojujeme prácu v Európe, bezpečnostný sektor robí takéto opatrenia. My robíme opatrenia, kedy si vymeniame názory s expertami, ale robíme teda tieto cvičenia v rámci tohto sektora. Keď hovoríme o otázke kybernetickej bezpečnosti, tak vlastne tam sa tento počet týchto útokov navyšia, ale keď sa pozriete, čo je za tým, tak to je vlastne taká triviálna výpoveď, pretože útočníci idú tam, kde môžu zarobiť. Nepotrebujete jednoducho v súčasnosti pištol na to, aby ste prepadli banku, urobíte to cez internet a volá sa to phishing a oveľa viac zarobíte. To znamená, strašne veľa sa dá dosiahnuť v tejto oblasti a mohli by sme potom očakávať lepšiu reakciu zo strany Europolu. Ak sa, hovorilo sa to aj o drónoch. Za pár korún si kúpite jednoducho dron, naprogramujete ho. Takže aký tu je rozdiel medzi vydieraním, kriminalitou, militár, eh, vojenským útokom alebo terorizmus, aby sme to zosumarizovali. Stále tá istá technológia a využíva tú istú IT technológiu a dá sa s tým dosiahnuť, čo chcete. A keď vidíte, že to letí, tak neviete to identifikovať. Hovorilo sa tu aj o výmene informácií utajených. Takéto zdieľanie informácií je v súčasnosti veľmi potrebné. A Lisabonská zmluva e, ukotvuje tento postup. Pokiaľ ide o zmluvu o zbrojení, o kontrole zbrojenia, to je nemecký výraz, môžeme na to už úplne zabudnúť. Pokým nebudeme mať mechanizmy na to, aby sme sa venovali tejto problematike, ako sa chcete tejto problematike venovať? Takže problém je, že politici, nie teda vy, ministri, komisári, musia to pochopiť a ja som rád, že táto stratégia kybernetickej bezpečnosti začala, e, teda vzýšla ešte za času pani Eštonovej, ale tie myšlienky, ktoré z toho vzýšli, musia byť implementované. Ešte stále sme sa nepohli. Spomínala sa tu smernica NAS. To je priemysel a nazvime to teraz občianským prístupom. Ide tu o štruktúry správy vlád a ide tu o kritickú infraštruktúru, z pohľadu občianskej spoločnosti a ide tu o lepšiu spoluprácu s tretími stranami. Takže to je vlastne to, čo my robíme v rámci týchto kapacít. Takže v každom členskom štáte máte zodpovedné ministerstva alebo agentúry, ktoré sa budú dať otázky IT bezpečnosti. A v úvodzovkách poznámka sú to civilné štruktúry, občianske štruktúry, ako napríklad ministri vnútra, ministri pre telekomunikačnú sféru a ešte stále vlastne máte v tých členských štátoch aj sektor pre obranu. Keď sa pozrieme na naše zdroje, nesmiete sa prosím, v rámci nášho plánu máme menej než 50 miest, 50 opakujem, a je to stabilné, nemení sa tu v rámci toho časového harmonogramu, ktorý máte pre rok 14 až do roku 2019, pretože vlastne členské štáty žiadali, aby na týchto agentúrach bol 5-percentný škrt a my sme tá agentúra, ktorá jednoducho nemala takéto škrty, takže ostali sme na tejto úrovni, takže mali sme šťastie. 50 úradníkov. Koľko je to úradníkov z celkového počtu? v Európskej únii úradníkov, 500 miliónov občanov. Hovorili ste tu aj o európskom priestore vzdušnom. Hovorilo sa to o Ukrajine. Keď hovoríte o iniciatívach tretich krajín, pokiaľ ide o ENIZu, tak nerobíme v tejto oblasti nič. My robíme veľa v rámci Európy e, so susednými štátmi ako Turecko a Norsko alebo Island. Máme úzkú spoluprácu s Spojenými štátmi americkými. V niektorých oblastiach spolupracujeme na konferenciách, ale nie v tej oblasti, o ktorú ste sa pýtali vy. Ďakujem, pán Roy. Ďakujem. Pár poznámok. V prvom rade, pokiaľ ide o otázku finančnej, ota- finančnej situácie, iba zopakujem to, čo tu už odznelo. Boli tu tie úspory 5% v rámci inštitúcií, takže tam agentúry utrpeli škodu, pokiaľ ide o investície do bezpečnosti, IT bezpečnosti. Toto je jedna z oblastí, kde je ťažký, ťažká situácia nájsť financie. A to vlastne platí aj pokiaľ ide o ľudské zdroje. A je tu veľká potreba zlepšiť situáciu v tejto oblasti. Hľadanie synergií vo výskume a technológií, ako aj snahy v vojenskom sektore, v ďalšom rozvoji. Máme tu Horizon 2020. Tento je explicitne uvádzaný, spomínaný kontexte kybernetickej bezpečnosti a musíme sa držať pravidiel, ktoré boli stanovené. To znamená, že musíme nájsť ehm, šikovné riešenia na to, aby sa to celé spustilo. Pokiaľ ide o spoluprácu s NATO, otázka tých cvičení, hovorilo sa tu o tom, áno, je dobré, že takéto cvičenia prebiehajú, už niektoré začali, máme tu pozorovateľov, pokiaľ ide Európsku úniu, tak je, sa uvádza, že hneď ako my si v rámci Európskej únie spustíme takéto cvičenia pre spoločnú bezpečnosť a obranu, tak budeme jednoducho relevantným partnerom v súlade v našej bezpečnostnej politiky. Takže to vlastne obsahuje a zahrňa aj politické úvahy, ktoré spomenula pani predsednička, ale ide tu vlastne o tú praktickú spoluprácu a v tomto zornom uhle to zohráva veľkú úlohu a to je otázka, ktorá vlastne nebude opomenutá v súvislosti s kybernetickým s kybernetickou politikou, pretože to je širší kontext. Hovorili ste aj o SVČ a v spolupráci s NATO. To asi ponechám pre kolegu, ale chcel by som povedať, že toto je spomenuté aj v rámci toho rámcu pre kybernetickú bezpečnosť a ja viem, že tu máme určité projekty, ktoré boli naplánované a tieto môžu byť vzané do úvahy. Pokiaľ ide o kybernetickú kriminalitu a navýšenie prípadov útokov, bola tu správa z Europolu, ktorá mapuje tú situáciu a uvádzajú sa tu konkrétne teda údaje a je tu navýšenie, to treba konštatovať, ale predsa len si myslím, že treba zdôrazniť skôr to, že vytvorením v kontexte toho, čo sa vlastne deje na úrovni členských štátov v tejto oblasti, tak práve z tohto dôvodu my podporujeme napríklad aj budapešťanský dohovor, pokiaľ ide o kybernetickú kriminalitu, pretože si myslíme, že ak sa pozrieme na ten externý rozmer a prepojenie, tak s tými krajinami, ktoré nemajú relevantný právny rámec, tak to môže byť dobrá inšpirácia na to, ako sa vysporiadať s týmto efektívnym spôsobom a je to prepojené aj s vytváraním kapacít, iniciatívami, ktoré sú tu na vytváranie kapacít, na to, aby sme postupovali v tejto oblasti ďalej. A pokiaľ ide o prepojenie s terorizmom, áno, tomuto sa budeme venovať. A mm. pokiaľ ide o tie smutné udalosti, ktoré sme tu mali, Charlie Hebdo a podobné, tak sú tu závery rady, ktoré sa venujú týmto problémom na úrovni stretnutí ministrov a hlav štátov. A to je vlastne otázka, ktorá sa teda berie na vedomie. Takisto aj otázka, ktorá je úzko spojená s tým, čo spomenula pani predsednička, čo sa nazýva ten hybridný hybridný spôsob vedenia vojny. To súvisí s otázkou kybernetickej bezpečnosti a to je vlastne otázka, na ktorú budeme musieť nájsť patričné riešenie. A v neposlednom rade je tu ešte otázka aplikovateľného práva. Musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o medzinárodné právo, je tu medzinárodné právo, ktoré sa týka aj kybernetickej trestnej činnosti, ale je tu aj neďalej otázka a s tým súvisí aj patričný problém, že čo to znamená konkrétne. Ale pravdou zostáva, že sú tu určité pokroky a prebiehajú diskusie napríklad na úrovni OSN, kde sa hovorí o určitých normách správania a tu Európska únia v oblasti kybernetickej bezpečnosti prijala jasný postoj a uvádzame, že tieto pravidlá by mali byť dodržiavané a podporujeme takéto procesy. Rovnako ako podporujeme aj procesy, ktoré sa týkajú a súvisia s vytváraním dôvery a tu je proces vlastne, ktorý momentálne prebieha a ktorý bol doposiaľ úspešný na úrovni na úrovni OECD e. a toto všetko teda vlastne prebieha a týka sa to vlastne aj toho rámca pre kybernetickú bezpečnosť a ja si myslím, že tie diskusie teda už začali a výmena názorov, ktorá napríklad dnes tu v tomto formáte prebieha, je veľmi hodnotným príspevkom k ďalšiemu postupu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Raun. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Zodpoviem na niektoré z otázok, ktoré sa týkali. Ak niektoré vynechám, tak budeme reagovať písomne. pokiaľ ide o tú štúdiu, ktorú sme robili, pokiaľ ide o lepšie pochopenie potrieb členských štátov a inštitúcií tu v Bruseli, pokiaľ ide o túto problematiku. To sa týka viacero tých otázok, ktoré tu odzneli. Mali by sme teda pozrieť na to, v akej situácii alebo pozícii sú členské štáty a my sme to preskúmali a odpoveď je, že pokiaľ ide o otázku pripravenosti a počet členských štátov, ktoré majú doktríny a ktoré začali už postupy, tak to sa všetko líši. Niektoré doslova nemajú nič. A v jednom prípade, ak si to pamätám správne, tak sme vlastne skúmali, že či vôbec niektoré z počítačov vládnych úradov majú ochranné softvery. A potom sú tu členské štáty, ktoré sú veľmi dobre pripravené, ktoré prezentujú aj verejne a ktoré nie sú verejnosti známe. A pokiaľ ide o nejaké ofenzívne kapacity, tak ehm, ministerstva obrany, ako aj vlády členských štátov prehlasovali, že niektoré členské štáty majú ofenzívne kapacity, niektoré majú, ale rozhodli sa, že to neuvedú. A pokiaľ teda ide o kybernetickú bezpečnosť a obranu, ospravedlňujem sa, že teda takéto prirovanie použijem. Ide tu o taký nový pušný prach, akokoľvek by sme to teda nazvali v rámci vojenskej terminológie za posledných 300-400 rokov, keď členský štát alebo členská krajina získa určitú kapacitu, tak vlastne poprvé nechcú sa o to podeliť s ostatnými, pretože už to majú a druhí to nemajú a preto vlastne vedú trochu. A Vidíme to teraz, vidíme, že členské štáty môžu mať takúto kapacitu a nechcú sa o ňu podeliť, pretože to je národná zvrchovaná otázka. Takže výsledky sú také, že keď sme my tú štúdiu robili ohľadne toho, že aké kapacity členské štáty majú, tak sme sa pozerali na tie vákua, ktoré sme sa mohli venovať, kde by sa ešte dá, pridaná hodnota dala zabezpečiť a vlastne z tohto dôvodu sme sa vynali, venovali otázkam doktrín, školenia a pochopenia toho, že kde sa nachádzame, pokiaľ ide o zdieľanie takýchto kapacít. Takže pokiaľ ide o tie doktríny, pokiaľ i, takto sa začalo spúšťať, pokiaľ ide o školenia, tak to má viacero úrovní, pretože tu ide zabezpečenie predovšetkým bezpečnosti počítača, ale potom sú to strategické školenia. Sme ponúkli napríklad školenia veliteľom vojenských zložiek na vysokej úrovni, nechcem to teraz vyjadriť o generáloch, ja som takisto generálom, ale niektorí generáli majú problém obslúžiť smartfón, takže pokiaľ ide o túto otázku, tak jednoducho niekedy sa musia urobiť zásadné rozhodnutia a takáto zručnosť aj v tejto oblasti si vyžaduje určitú mieru pripravenosti. A pokiaľ ide o spoluprácu so súkromným sektorom, ak mi odpustíte, tak to trochu prepojím s vzťahmi, pokiaľ ide o zdieľanie takýchto školení s NATO a ostatnými organizáciami. Také tradičné vojstvo je predovšetkým, pokiaľ ide o hranice. Ide tu o národné hranice, ide tu o rieky, ide tu o oceány, ide tu o moria, ide tu o jazera, ide tu o džungle. To znamená všetko to, čo môže vytvoriť určitú prekážku, pokiaľ ide o niektoré aktivity, ktoré sú obmedzené na niektoré národy alebo krajiny. Tento kybernetický priestor nemá takéto hranice. Nie sú tu žiadne rozdiely medzi dvomi armádami, medzi bankami, medzi dvomi krajinami. Takže ak chceme skutočne byť proti takýmto kriminálnym skutkom, tak musíme jednoducho na tej intelektuálnej úrovni byť dopredu. Hovorili sme tu o tých jednotlivých prekážkach, ktoré tu určité sú ale predsa len pokiaľ ide o tie vzťahy, tak tieto sa zlepšujú, menia sa, pracujeme všade, kde sa to dá, patričným spôsobom s ostatnými inštitúciami, aby sme si ove- vymieniali overené postupy najlepším spôsobom. Myslím, že sa to pochopenie vzrastá medzi tými, ktorí sa venujú tejto problematike, pokiaľ ide o zdieľanie a vníma sa, že zdieľanie je dôležité. Budeme v tom pokračovať ďalej. Čo bude ešte ďalej nasledovať a na čo sa pripravíme, tak to sú tie spoločné aktivity v tých oblastiach, kde budeme spolupracovať ešte užšie a na hĺbšej báze. Pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru, tu oznela otázka, že či, voj, či vojenský sektor urobil zoznam kritickej infraštruktúry. Áno, už dávno, predtým, než sa vôbec vymyslel kybernetický priestor. Uvediem znovu príklad. Ja som z oblasti vojenstva, tak odpuste mi teda, ja takto zmýšľam, ale ak ja chcem zabrániť aby mesto nemalo napríklad dodávky vody, tak pred 400 rokmi to bolo tak, že by som zdochnuté kravy hodil do tej priehrady okolo mesta, aby sa tá voda znečistila. Pred pár rokmi by sme jednoducho zbombardovali e, zásobáreň vody a v súčasnosti to môžem urobiť tak, že takúto zásobáreň vypnem bez toho, že by som vôbec išiel do takejto zásobárne a môžem to zapnúť aj vypnúť, čo je veľmi jednoduché. Dá sa to na počítačoch. Čo tým chcem povedať? Kritické infraštruktúry sa nezmenili, je to stále voda, potraviny, zdravie a tak ďalej. Avšak čo musíme urobiť? Je musí sa, musíme sa zomknúť a brániť. A používam toto slovo veľmi opatrne. Chrániť kritické infraštruktúry, čo sa ako najlepšie sa dá. A znovu tie príklady. Pred 4 rokmi napríklad by armáda a zabránil tomu, aby sa tie zdochnuté kravy tam nahádzali. 50 rokmi by sme jednoducho e, zabránili, aby lietadlo zbombardovalo. Teraz to musíme robiť elektronicky a musíme jednoducho postupovať skutočne spolu, pretože to nebude inak fungovať. Ďalšia otázka, hovoril sa tu o drónoch, bezpilotných lietadlách. Pokiaľ ide o priestor, vzdušný priestor, tu potrebujeme jednoducho dróny, takže musíme urobiť všetko preto, aby sme podchytili tú problematiku od samého začiatku. Keď chceme kontrolovať napríklad dróny, ak chceme jednoducho bojovať proti drónom, tak dróny, vlastne môžu to byť mikrodróny, tie malé vecičky, s tými, ktorými sa vlastne hrajú deti na Vianoce a môžu to byť znovu aj veľké lietadla a tieto musia byť kontrolované. A ako sa kontrolujú? Elektronickým spôsobom. A to sa robí prostredníctvom kybernetickej priestoru. A pokiaľ ide o tie centra, pokiaľ ide o to talinské stretnutie, pre mňa je to veľmi dôležité. Ja som to nazval Centrum excelentnosti v Taline, pretože to nepatrí na tu. Je to Centrum excelentnosti, ktoré bolo akreditované zo strany NATO. To je veľmi dôležité, pretože to znamená, že akékoľvek už sú výzvy, ktoré tu máme, musíme predsa len s nimi e, úzko spolupracovať, meniať postupy, zdieľať tie overené postupy a to je dobré pre nás všetkých, pretože ako som vlastne až povedal, musíme spolupracovať, zdieľať informácie a musíme to robiť všetko spoločne a robíme to stáli nám, takže niektoré z tých výsledkov, ktoré máme, sú lepšie, preto, pretože zdieľame informácie. Takisto sme zaangažovaní aj do rozšírenia tejto spolupráce, máme to multinárodné E, medzinárodná kampaň pre rozvoj týchto, tejto osvety. Je to medzinárodná kampaň, kde chceme zlepšiť túto osvetu v tejto oblasti a akým, ako sa tam môžeme dostať. Dostať sa tam môžeme sdielaním informácií medzi tými krajinami, ktoré sú nie v NATO, ktoré nesú, nespadajú pod ten ochranný plášť EÚ a NATO. A chceme skutočne mať dobré porozumenie toho, že s čím tu vlastne budeme, tak musíme pochopiť to zmýšľanie, v širšom kontexte, celosvetom kontexte, pretože tých hrozieb tu je veľa. Pachateľa jednoducho môže byť na takom mieste alebo na tých krajinách, na ktorými sme neboli nikdy, sa zamýšľali, že tam môže byť. Ale v neposlednom rade ide to predovšetkým o ľudí. A pokiaľ ide o obranu, obrana, pokiaľ ide o ľudí, sa dá robiť viacerými spôsobmi. A čo robíme? a kolegovia budú iste súhlasiť so mnou, je nielen, že školíme personál, ale snažíme sa pozrieť aj do minulosti, aby sme mali forenzné schopnosti a pozrieť sa a ponaučiť sa z minulosti. To znamená, nechceme bojovať iba proti možným útokom, ale jednoducho terorista musí mať šťastie. To sa hovorí. Takže my sa chceme jednoducho pozrieť aj do minulosti, aby sme vedeli, odkiaľ môže vzísť takýto terorista, ale jednoducho chceme zabrániť, takže aj prevencia je pre nás veľmi dôležitá. Pokiaľ ide medzinárodnú spoluprácu a národnú spoluprácu, externú a internú, toto chceme rozšíriť na čo možno najširšiu možnosť, pretože to je pre nás veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcela by som vám poďakovať za vaše veľmi obsiahlé prezentácie a takisto aj za to, že ste zodpovedali na mnohé otázky. Zostaneme samozrejme v dialogu na tému kybernetickej bezpečnosti. Táto téma sa stáva čoraz dôležitejšou a musíme sa k nej často vrácať. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za to, že ste prišli na zasadnutie nášho výboru a teším sa na stretnutie v budúcnosti. Prosím, ostaňte v sále. Budeme pokračovať hneď s ďalším bodom na našom eh, programe. A teda pôjde o správu pána Pasku. Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a páni, prosím, zaujmite svoje miesta. Zaujmite svoje miesta. Prechádzame hneď k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o prvé preskúmanie návrhu správy pána Joana Mircea Pašku. na tému strategickej vojenskej situácie v Čiernomorskej panve po nezákonnej anexii Krymu Ruskom. Pán Pasku, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz si pripomíname, odkedy, jeden rok, odkedy k tomu došlo, iní oslavujú, my si to pripomíname. A keď si prečítate dnešné vydanie Washington Post, pán Putin sa veľmi chváli ako sa veľmi eh, dobre postavil z voliteľského pohľadu za túto akciu, ako ju veľmi dobre riadil. Celkom určite nikto z nás by nebol si vedel predstaviť, že by mohlo dôjsť k väčšej negácii zo strany ruských orgánov. Ja by som povedal, e, keď sa pozrieme na sever aj juh, toho, čo sa e, deje momentálne vo východnej Európe. Vidíme, že na severe, v e, baltských štátoch, je tu e, veľká obava, čo je dosť dôležité, pretože sú to krajiny, ktoré boli súčasťou Sovietskeho zväzu a nikto nevie, kde sa e, zastaví Rusko pri e, tejto snahe znovu získavania svojich stratených teritórií. A zároveň uvidíte, že tu došlo aj k veľkým strategickým zmenám v dôsledku e, anektácie Krymu. Nie je to nič konkrétne. Toto územie bolo súčasťou Ruskej federácie a má také isté právne postavenie ako napríklad Kaliningrad napríklad. A ja by som povedal, že prakticky získanie celého e, polostrova a nielen určitých e, častí ako Sevastopol a iných základní, ktoré používali doteraz. Týmto Rusko má e, prakticky na juhu Nový Kaliningrad e, s týmto územím. Má tam dva, dve teda základné uh, také vý, východiskové body strategického pôvodu, strategickej povahy ako Kaliningrad na severe a uh, teraz Krym na juhu. A veci sa týmto nekončia, pretože Rusko sa snaží po Minsku 2 o vytvorenie koridoru, medzi, potom čo sa teda vytvoril e, koridor e, medzi e, Ruskom a Ukrajinou pri Mariupole. A potom je tam ďalší koridor od Krymu po Transnistersko. Tam je teda ekvivalentom Odesa. Toto sa iba otestovalo, tak povediac, ale teda treba povedať, že v zásade k čomu došlo v priebehu tohto jedného roka na Kryme je, že Uh, sme tam mali viacero uh, námorných základní, máme tam dve alebo tri letiska, tie e, prevzali obranu e, e, tejto oblasti na seba. A potom tu máme určité malé obranné sily. Je tam vlastne iba jedna brigáda námorná, ale aj tak veci sa dramaticky zmenili za jeden rok. Napríklad stále to samozrejme sa mení, je tam 6 až 9 letísk, takže e, tento náraz bol značný z dvoch, troch. Teraz sú tam už dve brigády namiesto jednej vojenskej. A, a e, keď si e, pozriete, čo vlastne dokázal Mistral, tak vidíte, že Rusko má k dispozícii dosť e, silnú e, e, silu pre teda oblasti pristáti v tejto oblasti. A potom, keď si zoberiete lietadla, ktoré môžu prenášať rakety Cruise, tak si môžete vypočítať, kam E, vlastne môžeš zasiahnuť z oblasti Rumunska, Bulharska, by vlastne mohli pokryť e, vlastne ob, e, oblasť až tak povedať k Štrásburgu plus Balkán, plus Blízky východ. Tam máte letectvo. Takže ja by som povedala, že strategické letectvo nevychádza z Krymu. Um, nie je tam, nie sú tam základne na Kryme, pretože tam veľmi veľa nezískate, ak sa uh, posuniete o nejakých 100 kilometrov smerom na západ. Ale myslím, že viete, že pokiaľ ide o modernizáciu uh, našej uh, flotily v Čiernom mori, a to je to, čo spomíname, 6 nových brigád, 6 nových uh, ponoriek a nový systém obrany torpied, takže máme tu týmto pádom systém, ktorý by vlastne pokryl akúkoľvek loď, ktorá by sa dostala do Čierneho mora. Tá by sa okamžite stretla s obranným systémom, ktorý momentálne teda sídli na Kryme. Takže tu vidíte, aký je potenciál ich dosahu tri štvrtiny e, e, leteckého priestoru e, v tejto oblasti kontroluje Rusko, Turecko, ktoré by mohlo byť takou vyvažujúcou silou v tejto oblasti, sa nedá porovnávať v tejto oblasti s Ruskom. A vojenská rovnováha sa teda zmenila v tejto oblasti v prospech Ruska, aj keď NATO si zachová všeobecnú prevahu, keď zohľadniť aj iné oblasti, ktoré sa môžu vlastne presunúť, iné zložky, ktoré sa môžu presunúť do tejto oblasti. E, to e, sa snaží strategicky ubezpečovať e, cvičenia. Nie sú tam nejaké veľké e, cvičenia teda týkajúce sa veľkých e, počtov, zložiek. V Rumúnsku sa niečo e, konalo, pár námorných cvičení sa konalo. Takže takáto je naša odpoveď na to, čo sa tam deje. A diskutovali sme o tom Anna, pán Fotiga a ďalší sme boli v Rige a diskutovali sme o hybridnej e, vojne. To je vlastne to, čo e, Rusko uplatňuje veľmi úspešne od mája minulého roka. Pokiaľ ide Ukrajinu, ale aj Krym, no, toto treba naozaj zohľadniť. Myslím, že viete, že keď hovoríme o deeskalácii, toto je určite želateľné, ale úplne to závisí od toho, čo e, chce Rusko robiť. Či bude e, implementovať dohodu Minsk 2, alebo či sa bude snažiť e, tlačiť ďalej na Ukrajinu, alebo nie. Takže plne to závisí od Ukrajiny. A treba si uvedomiť to, čo je veľmi potrebné. Aj keď zvážime deeskaláciu, e, strategické ubezpečovanie by tam malo naďalej prebiehať, pretože, viete, je veľmi ťažké dôverovať e, ruskému vedeniu za týchto okolností. Ja e, som priniesol so sebou nejaké ukážky dezinformácie. Vy všetci viete o tom, o, o čom to je, hovoria, že to nie je o nich, ako hovoria, že všetko zača, začal západ a tak ďalej a tak ďalej. Vojna teda pokračuje na úrovni propagandy. A aj toto musíme zohľadniť. To je všetko z mojej strany a teraz som pripravený si vypočuť e, to, čo chcú povedať kolegovia na túto tému. Okay, now I should uh, give the floor. Dobre, teraz by som mala udeliť slovo tieňovým spravodajcom. Pán Gáler sa uh, vyjadri v mene pána Landsbergisa. Mám pravdu? Áno. Ďakujem, pani predsedníčka. A Ďakujem Janovi Paškovi za jeho správu. Keďže Gabrielus Landsbergis uh, tu dnes nemohol byť, Poslal mi eh, jeho stanovisko, ktoré by som tu chcel teraz vyjadriť. Súhlasí eh, s návrhom, ktorý ste prezentovali. Hovorí, že teraz stojíme naozaj pred dramatickou eh, zmenou bezpečnostnej situácie v tejto oblasti v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine. A tento návrh e, túto realitu odráža veľmi dobre. Rusko uspelo v zmenení strategickej e, situácie v tejto oblasti silou a tým porušili viacero medzinárodných záväzkov. E, kolega Landsbergis hovorí, že pokiaľ ide o Gruzínsko, tam je teda situácia uspatá, zamrazená, ale pokiaľ ide o Ukrajinu, obzvlášť pokiaľ ide o oblasť Čierneho mora, tam by sme sa mali naozaj zobudiť a hovorí, že eh, hrozba je teraz eh, tesne pred našimi dverami podporuje to, čo bola spravodajca, že EÚ by mala bezpečnostnej e, strany reagovať na kroky Ruska a to v úzkej kooperácii s NATO a našimi e, spojencami. Máme tu e, prvky, odradzujúce prvky v našich rukách a Rusko by malo byť jasné, že by, že, že musí plne rešpektovať a implementovať Minsk 2. Ak nie, tak režim sankcií sa zvýši, posilní. To teda súvisí aj s tým, e, ak teda nevrátia Krym. E, všetko súvisí s efektívnosťou našej e, reakcie. Členské, všetky české štáty sa musia postaviť za tie sankcie, na ktorých sme sa dohodli Rusko sa naozaj musí stiahnuť z eh, Ukrajiny, až potom je možná ako vojenská mm, kooperácia s Ruskom. No a mm, aj ukrajinská eh, strana, teda musí tam byť, musí tam byť eh, správne zabezpečenie hraníc medzi Ruskom a Ukrajinou. Pokiaľ ide o vojenskú e, spoluprácu s Ukrajinou, je to na rozhodnutiach jednotlivých členských štátov, ako e, do akej miery chcú vojensky spolupracovať s Ukrajinou. Okrem toho hovorí, že EÚ musí posilňovať svoju vlastnú, vlastnú odolnosť a začať sa e, plánovaním v súvislosti s európskou bezpečnostnou stratégiou, ktorá už nie je aktuálna a treba posilniť aj e, prvok e, e, SBOP v oblasti európskej politiky susedstva. Treba reagovať na výzvy dezinformácií. A hovorí sa, že keďže teda, odkedy Putin je pri moci, E, snaží sa teda o vytvorenie e, e, ruskej veľmoci aj z vojenského pohľadu a snaží sa túto stratégiu vo svojom susedstve presadzovať. Nie je to iba o Ukrajine, ide, to, ide tu naozaj o agresívny autoritarizmus, ktorý ohrozuje európske hodnoty, európske teritorium aj stabilitu našou na naša reakcia by teda mala byť primeraná takejto výzve. Toto je teda vyhlásenie môjho kolegu Landsbergisa. A teda to je všetko z mojej strany zatiaľ. Ďakujem. Ďakujem. A pán Galer Marek Jurek, nech sa páči. Pani predsedníčka, Predovšetkým, ak dovolíte, chcel by som poďakovať autorovi tejto správy a e, poblaho prijať mu. Toto je naozaj veľmi kvalitné východisko pre našu ďalšiu prácu. Chcem poďakovať aj za iniciatívu, ktorej sa kolega ujal. Často si kladieme otázky, kde sú hranice medzi tým, ako analizujeme realitu, ako to vyzerá v rôznych štúdiách a samozrejme, ako to vyzerá pokiaľ ide o politické kroky napríklad zo strany Európskeho parlamentu. My sme politici a musíme reagovať na všetky udalosti aktívne. A preto si myslím, že táto správa je veľmi dôležitá a kvalitná. Niektoré záležitosti, ktoré považujem ja osobne za najdôležitejšie v tejto správe, Chcem spomenúť e, veci, ktoré sú v správe a veci, ktoré by podľa môjho názoru sa mali trošku rozšíriť. E, poprvé, e, konštatovanie, že anektácia Krymu mení strategickú situáciu v oblasti Čierneho mora, to si myslím, že so sebou prináša určitú dynamiku. To znamená, že musíme vykonať adekvátne zmeny v oblasti nášho, našej politiky, deeskalovať situáciu aj v oblasti Donbaska. Ale pokiaľ ide o radikálnu zmenu eh, ruskej politiky voči Krymu, my sme verili, že Černomorská flotila eh, Sevastopol je len dočasnou záležitosťou, obostranná dohoda a teraz to vidíme brutálnu agresiu a toto všetko musí viesť k zmene našej politiky a preto som veľmi rád, že ste to spomenuli. Ďalšia veľmi dôležitá vec, to, čo sa týka posilnenia podpory všetkých krajín tohto regiónu, nielen členov NATO, napríklad e, je tu dôležitá e, otázka Rumunska, ak budeme napríklad argumentovať tým, že e, e, v Newport budeme mať práve možnosti, ktoré by nám umožnili diplomatické, e, politické činnosti na strane NATO. Väčšina našich krajín sú e, krajiny, ktoré nejakým spôsobom sú prepojené a spolupracujú s NATO. Ďalšia dôležitá záležitosť e, e to je e, humanitárna situácia krymských Tatarov. To je dôležitá oblasť. A potom ukrajinská menšina. Ešte e, je tu pár ďalších prvkov, ktorým by sme e, sa mali hĺbšie venovať e, v tejto e, správe, napríklad širší kontext, európsky, globálny. Nemôžeme zabúdať na to, že Rusko v podstate, a tu vidíme naozaj konflikt, ktorý v oblasti Čierneho mora pretrváva a Rusko vlastne využíva túto záležitosť na to, aby manifestovalo svoju schopnosť v oblasti jadrových zbraní, hrozia tým, že by mohli tieto zbranie zneužiť voči krajinám, ktoré nimi nedisponujú. To je dôležité spomenúť, pretože áno, sú takéto krajiny v Európskej únie, ktoré takéto zbranie k dispozícii nemajú a mohli by byť cieľom útokov zo strany Ruska. A ďalej, z môjho pohľadu, by sme sa mali oveľa rozsiahlejšie v tejto správe zaoberať Gruzínskom. To je veľmi dôležitá oblasť. Nemali by sme len e, stále pripomínať e, to, akým spôsobom Rusi posilnili svoju prítomnosť v Abcházku, anektáciu, e, ku ktorej tam došlo, ale že vnímame Grusinsko ako nášho partnera, pretože ide o našu reakciu nie na Donbaský konflikt, ale eh, o anektáciu Krímu. A tam by bolo najlepšie, aby eh, Gruzinsko napríklad vstúpilo čo najrychlejšie do NATO. Keď sa pozrieme práve s eh, ohľadom na také situácie, aké sme zažili na Kríme, reálne aktivity v tejto oblasti, treba e, nejako posilniť e, približenie Gruzinska do atlantických štruktúr. To by mohol byť najjasnejší prvok, ktorý by mohol odrádzať Rusko od rôznych strategických krokov v tomto regióne. Tretia otázka to je vec, o ktorej hovoril predo mnou kolega Gáler. Na základe stanoviska kolega Landsbergisa. To znamená, vojenská pomoc e, Ukrajine. Myslím, že by sme mali hovoriť aj o tom, že e, e, pokiaľ ide o Ukrajinu, neplatí tu žiadne embargo a naša pomoc by mohla byť skutočným prvkom, ktorý by mohol reálne pomôcť zabrániť krokom zo strany Ruska voči Ukrajine. A zásadné podľa mňa je tiež aj to, aby sme v tomto dokumente hovorili aj o tom, Napríklad pokiaľ ide o krajiny, nebudem to tu spomínať, je to citlivá otázka, krajiny, ktoré chcú Rusku predať, napríklad je to letecké lode, bez ohľadu na to, ako sa e, situácia bude ďalej vyvíjať, toto e, sú záležitosti, e, od ktorých by mali naši partnery odstúpiť. A potom energetická bezpečnosť. To je ďalšia vec, projekt Nabuko. To, že sa odstúpilo od tohto projektu, je podľa mňa naozaj uh, jedna z najzávažnejších e, otázok, pokiaľ ide o solidaritu EÚ a posilnenie e, energetickej bezpečnosti stredoeurópskych krajín. Mali by sme hovoriť o možnej aktualizácii tohto projektu. Ide tu o samotnú existenciu tohto projektu. To je tiež zásadná vec. A posledný bod, mali by sme posilniť aj našu pozornosť, ktorú venujeme Ukrajincom, Tatárom na Kryme. E, možno by tam e, mala byť nejaká misia e, zo strany EÚ, OSN, OBSE, proste nejaká misia, ktorá by monitorovala situáciu týchto menšín na Kryme. Nemali by sme zabúdať na to, že takéto zmrazené konflikty sú často zneužité na destabilizáciu demografického charakteru okupovaného územia. To je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Chcem, vás, eh, chcem vám pripomenúť, že 4. marca, keď bude ďalšie stretnutie, budú tu aj zástupcovia eh, krymských Tatárov, vrátane pána Džamileva. Teraz vystúpite mi spravodajca za skupinu zelených, pán Indrek Ďakujem pekne. Budem stručný. Táto správa je veľmi dôležitá a musím k tomu povedať za našu skupinu niekoľko pripomienok, pretože naši členovia si myslia, že niektoré články sú problematické a mali by sme ich naformulovať E, naozaj opatrne, aby sme vyslali vhodné signály našim strategickým svojčasu partnerom, teraz oponentom, aby ich e, reakcie neboli nejakou formou eskalácie a tak ďalej. Ako bolo povedané, vojenská spolupráca v súčasnosti e, vlastne nie je témou v prípade Ruska, ale pripomína mi to ten problém e, vojnových lodí Mistral, dvoch, ktoré e, vo Francúzsku asi budú musieť byť nakoniec e, použité na iné účely. Možno, že práve európska obranná politika by mohla byť využitím týchto lodí. A problém je ten, že ak hovoríme o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike, Skupina zelených to vníma tak, že nejde tu o teritoriálnu obranu, ale ide o niečo iné. A keď hovoríme o NATO, treba pamätať e, na to teda, že my nie sme parlamentné zhromaždenie na to, aby sme mohli takéto rozhodnutia prijímať. A mám výhradu voči článku 8 na napísané, že Ukrajina má e, použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii na vyšetrovanie e, vojnových zločinov, ktoré boli na ich území e, spáchané, ale v prípade Krymu to asi ťažko pôjde, pretože tam vlastne dané územie nie je momentálne pod kontrolou Ukrajiny, takže treba tam asi špecifikovať, čo presne máme na mysli. To je v zásade z mojej strany všetko chcem povedať, že obdivujem pána spravodajcu, že ja teda e, túto zložitú tému otvoril a naposledy v Štásburgu sme mali e, isté umernené uznesenie, pokiaľ ide o zabitie pána Nemcova a reakcia zo strany e, ministra zahraničných vecí v Moskove bola taká, že nám povedali, že sme banda hysterikov, takže treba to opäť e, asi s tým aj tentokrát. Ďakujem pekne. Ďalej pán Tunekelan. Ďakujem. Chcem sa poďakovať kolegovi Jonovi za túto kvalitnú a naozaj veľmi dobre napísanú správu. Myslím si, že pre všetkých z nás je to príležitosť e, uvedomiť si, e, čo to vlastne znamená táto anexácia e, Krímu, aby sme si e, to uvedomili nielen v prípade Ukrajiny, ale, alebo ostatných krajín v regióne. Nejde to isto iba o právnu zmenu alebo politickú. Tá anexácia nebude z hľadiska právneho akceptovaná, ale tá skutočná zmena prebieha v našej praktickej bezpečnostnej situácii. A opäť je to vec, ktorá sa týka všetkých z nás. pretože ako tu správne zaznelo, z Krymu sa stáva základňa pre ďalšiu e, ruskú e, vojenskú expanziu, ktorá je teraz nielen možná, ale aj pravdepodobná a treba pamätať na to, že sme vlastne dlhodobo ignorovali skutočnosť, že vojenské e, sily v Rusku boli modernizované, expandované, takisto aj Černomorská flotila konkrétne. A toto sú všetko veci, na ktoré treba pamätať. Kolega Tarant teraz spomenul otvorený problém tých vojnových lodí Mistral, ktoré ešte môžu byť dodané, v tom mysle, že e, Francúzsko ešte nepovedalo, že ich nedodá. A myslím, že toto rozhodnutie bude veľmi dôležité, pokiaľ chceme byť jednotný. a pokiaľ máme byť vnímaní dôveryhodne, pokiaľ ide o tie výzvy, ktoré nás čakajú. Bolo už povedané, že Kaliningrad je ďalším, to takou základňou, čiže znamená to, že že Štrasburg by mohol byť teda vlastne dosahu uh, striel z jedna Kaliningradu a jedna Krymu. E, čiže potrebujeme lepšiu praktickú koordináciu s NATO, s jednotkami USA a dôležitý prvok, pokiaľ chceme mať ešte nejakú rovnováhu a nejakú nádej, že tá zmena bude pozitívna, pokiaľ ide o Čierne more, tak treba e, aby na to mal naďalej e, vlastne navrh, pokiaľ ide o vojenský potenciál v tejto oblasti. Čiže súhlasím, že mali by sme byť e, otvorení voči dlhodobému vylepšeniu vzťahov s Ruskom, ale ako ste povedali, z hľadiska krátko a strednodobého treba zmeniť e, naš, náš prístup a sústrediť sa na e, tieto nové praktické výzvy, pretože tie sa netýkajú iba krajín v regióne Černého mora, ale všetkých z nás. Ďakujem pekne, pani Ana Gomeš. Ďakujem, tiež sa chcem e, poďakovať kolegovi za túto naozaj časovo veľmi e, vhodnú správu, ale zároveň on tu zdôrazňuje výzvy, ktorým čelíme. A chcel by som sa, chcel by som sa spýtať, čo si myslí, ako by sme mali ďalej postupovať. Na jednej strane zdôrazňuje dôležitosť eh, implementácie Minsk 2, pokiaľ ide o deeskaláciu, a teda pokiaľ ide aj o možné politicky vyrokované nejaké riešenie, ale zároveň dobre vieme, že Minsk 2 nie je o Kryme, ale o Dombase, tam sa o Kryme nič nehovorí. A otázka je, či e, nakoniec sa to nejako prejaví. Či alternatíva je tá patová situácia, v rámci ktorej e, tá superiorita námorná, aj iná v regióne teda je možno zjavná, ale furt je to istým spôsobom patová situácia a potom ako do toho zapadajú ľudia. Samozrejme na prvom mieste sú to tí Tatári, ako to už spomenuli aj ďalší kolegovia, ale celkovo aj obyvateľia Krymu iní ako Tatári. V posledných dňoch e, bolo veľa správ od e, novinárov na túto tému. Aj zaujímavé vidieť, že mnohí ľudia, ktorí nie sú Tatári, nie sú momentálne veľmi spokojní so situáciou na Kryme. Možno e, že si museli vyberať e, z dvoch e, ziel, ale v každom prípade nie sú veľmi e, spokojní a myslím, že tá situácia sa nebude e, zlepšovať, práve naopak. Čiže budeme čakať, že sa veci budú vyvíjať, e, alebo budeme proaktívni. Samozrejme nechcem E, navrhovať, že, že my by sme mali vykonávať nejakú hybridnú vojdu alebo, vojnu alebo niečo podobné, ale v takejto situácii, keď sme sa ocitli na Ukrajine, je, myslím si, najdôležitejšie povedať si, ako to ľudia e, vnímajú. My sa vzdáme toho, aby sme čokoľvek spravili pre ľudí na Kryme? Alebo mali by sme mať nejakú stratégiu, aby si ľudia na Kryme uverejni, e, uvedomili, pardon, čo je pre nich samotných lepšie. Ďakujem pekne. Ďalej Čarstanok. Ďakujem. na k tejto téme som čítal dnes zaujímavý článok vo Financial Times a tam sa hovorí, že dochádza k inflácii, pokiaľ ide o potraviny, 38% a že žiaden ruský obchod vlastne otvorený tam nie je a tie potraviny tam prichádzajú vlastne na lodi e, z Ruska. A čo to znamená v praxi je, že Putin je pod tlakom hľadiska politického, aby vlastne vytvoril tam pozemný koridor, pretože cez jazero nedokáže e, cez more, pardon, nedokáže tento región dostatočne dobre zásobovať. On včera spomínal v médiách Putin, e, že e, pripravil e, vlastne aj jadrové jednotky alebo zbrania, že je proste pripravený konať. Čiže je to veľmi nebezpečný človek. Dúfam, že dostal nejaké sovietské prechodnutie, alebo čo keď 10 dní e, neukázal na verejnosti. Ale keď hovorí naozaj o jadrovej vojne, tak treba si uvedomiť, aký až nebezpečný človek to je. Ako ste povedali, viac ako 45% ľudí tam nie sú Rusi, sú tam rôzne menšiny, okrem uh, Ukrajincov, ktorí museli stať odísť a sú persekvovaní. A myslím si, že Tatári sú veľkým problémom pokiaľ ide o ľudské práva. A myslím si, že jeden z problémov, e, Ivan, vy hovoríte na veľmi štedro, pokiaľ ide o úlohe Turecka v úvodnom ustanovení G. Ja o tomto veľa hovorím, že Turecko e, prejavuje veľkú solidaritu voči Azerbajdžanu, pokiaľ ide o turických ľudí, ktorí e, trpia v prípade Horného Karabachu, ale e, voči Tatarom <clears throat> ne, prejavujú žiadnu solidaritu, pričom e, historicky tam sú väzby ešte otomanskej ríše a samozrejme Putin a Erdogan sa momentálne si veľmi dobre rozumejú, e, pokiaľ ide o také, takéto autoritárske postupy, čo je hrozné, treba to pripomínať. A potom e, vo Financial Times sa takisto píše, že komisár Ševčovič a Festega, čo je nový komisár, pokiaľ ide o E, teda e, Gazprom sa obidvaja rozhodli, že opäť budeme otvárať e, rokovania s Gazpromom, ale pritom Gazprom možno dostane veľkú pokutu, pokiaľ ide o diskriminačné nastavovanie cien voči niektorým krajinám, napríklad tým pobalským štátom. Čiže to podľa mňa je jedna zo zbraní, ktoré my môžeme používať, to sú tie ekonomické zbranie, ktoré by mali zabezpečiť, že už Rusko sa neverbečie všetko tak ako doteraz. Toto si treba tiež e, v súvislosti s tou správou e, premyslieť. A potom aj tu nespomínal tému Kaliningradu. Jedna z vecí, ktorá by mala byť v rámci režime sankcií je e, zrušenie režimu rýchlo tranzitu, ktorý sme štedro dali e, Rusom, aby tam boli teda rýchle vlaky bez kontroly e, víz, to sme vtedy Rusku dali a mali by sme to byť schopní zrušiť e, zo strany tých okolitých krajín v rámci toho sankčného režimu. A potom opäť písmeno G, veľmi štedro hodnotíte Turecko, pokiaľ ide o islamský štát, ale ja musím povedať, že všetky E, dôkazy, pokiaľ je Turecko napríklad prikované, e, sa zistilo, že vlastne islamský štát vôbec nezautočil ani na e, turecké jednotky, ktoré tam vtedy zasiahli a zobrali alebo a proste prišli si po nejaké E, pamäťovnosti z minulosti, čiže vyplýva mi z toho, že islamský štát a Turecko si s tým spôsobom e, rozumejú, možno to súvisí s tým únosom 20 Turkov, ktorí tam bol, že sa proste dostali k nejakej dohode, ale proste mám taký pocit, že Erdoganové Turecko a islamský štát si veľmi podozrivo rozumejú a Putin, opakujem, hovorí o tom, že jeho teritorium, jeho ľudia sú pod hrozbou Kieva a že je schopný a ochotný konať aj nukleárne. Ďakujem pekne ďalej, pán Frunzulica. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som pogratulovať eh, spravodajcovi. Bola to veľmi komplexná správa. Naozaj e, sa teším tejto správy. Ešte chcem dodať niekoľko informácií, pokiaľ ide o situáciu e, v regióne Čierneho mora. Keď sa pozrite na polostrov Krym, je to e, región, ktorý je o trošku menší ako Belgicko. Pokiaľ sa pozrieme na Čierne more, tak tam Krym vlastne má takú pozíciu, že krajina, ktorá kontroluje Krym, tak kontroluje e, Čierne more a tá strategická rovnováha podľa mňa už v regióne Čierneho mora neexistuje po tom, čo e, Rusi získali Krym a teraz e, tlačia na vojenskú prítomnosť v regióne vrátania tých striel, rakiet, stredného doletu, ktoré, ktoré by mohli byť vybavené aj e, jadrovými hlavicami. Dámy a páni, pokiaľ ide o situáciu na východnej Ukrajine, tak naozaj som e, presvedčený o tom, že ide iba o takú krátku pauzu. Oni teraz už majú e, kontrol nad Krymom, nad e, tým východným regiónom a takisto majú aj prítomnosť v západnej časti Ukrajiny v Transdnestri. Čiže istým spôsobom je Ukrajina obklúčená, už to bolo viackrát povedané, že nejakým spôsobom Rusko chce získať kontrolu nad Ukrajinou ako takou. Podľa môjho názoru reakcia Európskeho, Európskej únie je nedostatočná voči ruskej agresie, a to už to ani nechcem hovoriť o separatistoch vo východnej Ukrajine, pretože tí naozaj by neboli ničím bez Ruska. Proste tá naša reakcia bola nedostatočná, bola slabá, slabá reakcia na ruskú agresiu a vždy v histórii, keď sa e, pozriete na to, čo sa nám v Európe kedy najhoršie e, stalo, aj ako zasahovalo Rusko napríklad na Balkáne alebo aj na severe, e, v Pobalti, Proste, keď rokujete diplomaticky s Ruskom, oni majú pocit, že ste slabí. Oni rozumejú iba sile. niekde na západnej Ukrajine ich treba zastaviť, pretože v opačnom prípade nie len Ukrajina, ale aj iné krajiny na východnej hranici Európskej únie budú musieť e, bojovať a to už e, nie je časovo ani veľmi vzdialený horizont. Nechcem byť nejaký apokalyptický, pokiaľ je túto tému, ale mám pocit, že máme veľa kolegov, ktorí túto tému e, vnímajú tak veľmi odťažito, navštevujú Moskvu, aby vytvárali nové hospodárske dohody na ich e, prospech. A to nie je spoločná európska bezpečnostná obranná politika. Na druhej strane bolo včera oznamené, alebo dnes, že e, Rusko vykoná e, vojenské cvičenia spoločne so Srbskom na rumunskej hranici, vrátane aj vojensky. A mali by sme my vyjadriť rozhodne veľké obavy aj v tejto správe, pokiaľ je to možné, pokiaľ ide o takéto nové provokácie okolo krajín Európskej únie. Treba Srbsku pripomenúť, že oni sa chcú stať členom Európskej únie a mali by tiež konec v súlade so spoločnou, bezpečnou a obrannou politikou, hoci dobre vieme, že v praxi tá politika až tak veľmi nefunguje, skôr je teoretická, možno aj práve preto Rusko to, tú situáciu využíva. A potom treba sa zamyslieť, akým spôsobom e, sa obrátiť na srbskú vládu, pokiaľ ide o takéto nové cvičenie na srbskom území. Srbské slušné jednotky, ako dobre viete, sú školené a e, vyzbrojované práve zo strany Ruska. Dámy a páni, je mi ľúto, že bohužiaľ západné krajiny a Európska únia majú takýto naďalej defenzívny e, prístup e, k ruským provokáciám. A vojenským aktivitám na Ukrajine aj inde, či už eh, hovoríme o tých kybernetických útokoch, hybridných eh, vojnách a ďalších provokáciách vrátane ruských dohôd s politickými stranami zo západnej Európy. Rusko dotuje, financuje politické strany v krajinách EÚ cez rôzne kanály. Toto všetko ste nakoniec eh, videli aj na plenárke Európskeho parlamentu, kde podporujú Putina rôzni europoslanci. Dámy a páni, je čas na to, aby sme sa postavili a aby sme naozaj prijali silnú pozíciu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne aj my. Pán Gáler sa chce vyjadriť sám za seba. Ďakujem pekne. Zdá sa, že Rusko a aj my sme teda v OECD a Rusko zohráva kľúčovú úlohu v tejto organizácii, takže možno by sme sa mali na to odvolať a možno by sme mali apelovať na Rusko, aby zabezpečilo prístup všetkým relevantným územiam. A prečo nie Krym? Pretože Rusko je členom OEC a malo by jednoducho takto spolupracovať v rámci tej organizácii, keď teda OIC alebo jedno z orgánov chce preskúmať túto situáciu, tak jednoducho treba na to apelovať. A oveľa viac sa môže urobiť napríklad Rada Európy s tým pohľadom na ľudské práva e, dosiahnuť, môže vyžiadať, pretože pokiaľ ide o ten prístup na Krym, Krym je pokrytý Radou Európy, či už teda patrí Rusku alebo, alebo Ukrajine, ako to tvrdia oba štáty, pretože Rusko je takisto členom Rady Európy a ľudia z Rady Európy by mohli potom preskúmať situáciu, možno, že to by navýšilo alebo mohlo navýšiť určitú mieru transparentnosti, ak teda už nie je bezpečnosť a ešte jedna otázka. Zaujíma ma, či Rusko formálne deklarovalo za neplatné budapešťanské referendum a ak áno, ak aj áno, či ostatní signatári Spojené štáty americké, Ukrajina a Británia by mohli v rámci budapešťanského memoranda žiadať, aby došlo k stretnutiu na tomto základe, aby sa porozprávali ohľadne otázok, problematických otázok. Neviem, že či by to nemohla byť myšlienka, aby sme teda sa odvolali na toto budapešťanské memorandum a žiadali ostatných signatárov, aby apelovali na Rusko, aby jednoducho e, rešpektovalo územnú celistvosť Ukrajiny. Možno, že to by mohlo mať nejaký význam. Ďakujeme. Niekto iný sa nehlási o slovo, tak pán Pasko, nech sa páči. Ďakujem pekne. Máme tu viacero dobrých záležitostí, ktoré tu ozneli, ale budú zapracované. Problém bol s obmedzením počtu slov, znakov. Viete, dáte jedno slovo a musíte vypustiť iné. Takže to je takisto záležitosť, ktorú treba zohľadiť. Veľa vecí, ktoré som ja chcel tam spomenúť. Musel som sa držať teda tých obmedzení, ale s týmito pozmenujúcimi návrhmi možno sa otvorí trochu manevrovací priestor. Takže ja si uvedomujem, že musím venovať väčšiu pozornosť nukleárnym zbraniam na druhej strane Vieme, že Putin sám povedal, že chce zvýšiť mieru pripravenosti ruského arzenálu. Na druhej strane tu ostatní hovoria, že Rusko má právo na rozmiestnenie nukleárnych zbraní na Kríme a to sú otvorené vyjadrenia zo strany ruských úradníkov. Takže tá nukleárna kapitola musí jednoducho mm, si vyžaduje patričnú pozornosť. A vy viete, že Tatári a Anna tu hovorila o tom, či sa my vzdávame zvyšného, zvyšnej populácie, nie sú tam iba Tatári. Áno, nie, nezbavujeme sa ostatných, ale ide to predovšetkým o Ukrajinčanov, je to ich územie. My nemôžeme bojovať za to, aby Ukrajinčania, Ukrajinci jednoducho získali to, o čo ako keby aktívnym spôsobom sa nezaujímali. Ale musíme zobrať do úvahy aj zvyšok populácie. Tie argumenty Putina, ak som to pochopil, hovorí o právnosti, o tom, že majú právo na to, že vyslali vojenské, vojenských úradníkov na Krym, ale oni boli pod tým celkovým počtom 200, 20 tisíc, takže vlastne konajú v súlade s právom. Ale pokiaľ ide o anexiu, to je jednoducho absolútne nad rámec právnych dohovorov. A on hovorí, že vychádza z referenda, no, z vôle obyvateľov v tejto časti krajiny. Ja som posledný, ktorý by chcel hovoriť o ostatných prípadoch z minulosti, kde vieme, že populácia sa rozhodla jedným smerom a druhý to využili inak. Ale v podstate toto je, čo on vníma, že má oprávnenie, že on má pravdu a nie my. A ja súhlasím, že musíme venovať väčšiu pozornosť Grusínsku, čo sa tam deje a čo sa tam ešte udeje. Pretože ak sa pozriete na tieto krajiny, tak čo uvidíte? Uvidíte, že v roku 2018 v Bukurešti žiadali o členský plán. Ten nedostali, ale dostali členstvo. Niekedy v budúcnosti. A potom Putin povedal, že chce, zabez, chce zabrániť taktickej spoločnosti z postupu a potom sa rozhodol, že obmedzí, že fyzicky obmedzi tieto krajiny, okýpti, na to, aby jednoducho nemali možnosť vstupu do NATO. A keď sa pozrieme na našu reakciu, tak my povieme, sorry, ale vy nie ste členom NATO, my vám nemôžeme pomôcť. Takže toto je právna dilema, aj morálna dilema, ktorú tu my máme v tomto ohľade. Súhlasím, že musíme sa pozrieť na Gazprom a na hospodársky rozmer tejto záležitosti. Informácie moje sú také, že Roznev okúpil od Gruzincov e, skvapalnený plyn a zariadenia. Neviem, musíme to overiť, či to tak je alebo nie, ale vidíme, že sa to vyvíja ďalej týmto smerom. Pokiaľ ide o Daesh, áno, jediný problém, ktorý som ja chcel zdôrazniť, je, že Turecko je z nevysvetliteľných dôvodov ešte stále najväčší bojovník proti Daešu či teda my chceme brať do úvahy celý potenciál Turecka alebo nie, závisí to od toho, do akej miery oni nám zabezpečia prístup k tomuto ich potenciálmu. To je však iná záležitosť. Nie, že by som teda chcel byť tu taký štedrý, iba na to poukazujem a chcel som poukázať na skutočnosť, že tu máme dva druhých hrozieb tu na Čiernom mori. Máme Daesh hrozbu na juhu a v Turecku a potom máme tradičnú hrozbu, ktorú prezentuje Rusko, Ukrajín, Krím, obidve sa vlastne vyjadrujú na tej istej geografickej oblasti. A myslím si, že keď sa pozriete na pán, a no ďakujem pekne pán Taran, čo ste povedali, keď sa pozrieme na vyšetrovanie v ostatných oblastiach teritória, ktoré nie sú pod kontrolou. Áno, je to pravda, ale takisto mi to pripomína aj ten starý vtip s radiom Jerevan, že tu bol poslucháč, ktorý sa pýtal sovietského vedca, aký je plat sovietského zamestnanca. A odpoveď bola, prečo zabijate Černochov v USA? Takže tu sme na teritóriu. Áno, chcem byť z toho smutný. Čokoľvek urobíme, chcem byť smutný, pretože získam a dokonca získam viac, keď nebudem smutný. Takže takéto signály, ktoré my vysielame v štýle, že neznepriateľme si Rusov, pretože by niečo mohli urobiť, no prepáčte, ale oni už sú bez toho, že by sme my boli vola, čo my spravili. Takže takto to vyzerá. Ale súhlasím, a už sa dostávam na záver, súhlasím s tým, že tu máme problém, pretože Minsk 2 sa týka Donbaska a Luganska, ale nič sa netýka v súčasnosti Krymu. Takže máme sankcie, máme neuznanie, ktoré tu bude ešte dlhý čas, ale zároveň ruské eh, jednotky tam zostávajú a Rusko bude využívať Ukrajinu takým spôsobom, akým to uzná za vhodné prakticky. Takže vlastne nemáme tu žiadne riešenie, to je v nedohľadne, okrem teda niečoho konkrétne veľmi silného. A nikto nevie, čo by to mohlo byť. Hovoríme tu s predstaviteľmi štátu, ktorí tu hrozia nukleárnymi hrozbami, otvorenými. A to je niečo, čo jednoducho musíme my zobrať do úvahy vážne. Takže ja e, vám slubujem, že ešte zvážim všetky tie pripomienky, ktoré tu boli vznesené. E, pokúsim sa niektoré zapracovať. Poďakujem, poďakujem sa vám ešte raz za vaše návrhy a slubujem vám, že sa budem snažiť pripraviť lepšiu správu, vylepšiť čo možno najlepšie. Ďakujem. Ja by som chcela k tomu ešte niečo doplniť, dve veci konkrétne. Jedna je Minsk 2 a Krym. Ja si pamätám, že ohľadne Majdamu tam bolo veľa poznámok zo strany rusky hovoriacej verejnosti, ktoré oni neakceptovali, že oni neakceptujú nejakú inváziu Ruska na územie. A potom, keď sa Janakovič chopil moci, tak to bola prvá vec, vlastne prvé rozhodnutie predlžiť dohodu Polu a tej ruskej flotily. A ešte jedna vec ohľadne Gruzínska. Budeme mať problém, nie som si istá. Musí sa to preveriť, čo možno najrychlejšie, ale ja viem, že po páde predchádzajúcej vlády strany Alasania a ľudí, ktorí patrili do tejto strany. Tu boli tiché náhrady a pokiaľ viem, tak zástupca ministra pre obranu, ktorý je zodpovedný pre NATO, pochádza z strany Budženaceho. Takže to je znepokojujúce. Takže toto jednoducho navyšuje tú hrozbu. Chcela by som pripomenúť, že čas na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 23. marec do 12. a e, druhé 16. Uh, apríla v Afete. Ďakujem pekne, dnes to je všetko, zajtra pokračujeme. Pripomínam koordinátorom, že máme rozšírené predsedníctvo o 9. Začne to, teda stretnutie siede začne o 10. až a budeme postupovať takto. Ďakujem.